Zasadnutie je opätovne otvorené a oznámim vám výsledky prvého kola voľby predsedu Európskeho parlamentu. 718 bolo odovzdaných hlasov, neplatných z toho bolo 35, platných odovzdaných hlasov bolo 683 a tým absolútna väčšina, ktorá je nevyhnutná na zvolenie v prvom kole, 342 hlasov. Pani poslankyňa Forensa 50 hlasov, pani poslankyňa Lambert dostala 56 hlasov, pán poslanec Pitela dostal 183 hlasov, pán poslanec Rebega dostal 43 hlasov, e, pani poslankyňa Stevens dostala 77 hlasov a pán poslanec Tajany 274 hlasov. Tak kein keďže žiaden z kandidátov nedostal absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov, prejdeme k druhému kolu. A ak niekto nemá žiadne ďalšie pripomienky, tak predpokladám, že kandidatúry z prvého kola ustávajú zachované, takže Kandidáti sú Forenza, Lamberta, Pitela, Rebega, Stevens a Tajany. Chcel by niekto z uvedených kolegyň alebo kolegov stiahnuť svoju kandidatúru? Das ist nicht der Fall. Zdá sa, že nie. Takže do druhého kola idú všetci kandidáti a podľa rokovacieho poriadku je možné pred každým kolom predložiť ďalšie kandidatúry, takže ak by niekto z vás mal chuť kandidovať v druhom kole, môže tak spraviť. Lehota wäre ihnen dankbar wenn sie ich wäre ihnen dankbar wenn sie für diese seriöse angelegenheit auch bol by som veľmi vďačný, ak by ste mohli toto zobrať e, vážne. Je to naozaj závažný postup. Každý, kto by si želal byť e, v druhom kole, má čas do 12.30. Musíte to predložiť e, predsedovi alebo kancelárii R00.11. To je kancelária predsedníctva. A teraz sa prerušujem zasadnutie a o 13.00 budeme pokračovať.